polnoci. Program máte k dispozícii a nachádza sa aj na internetovej stránke Európskeho parlamentu a tým pádom končím dnešnú schôdzu. Dobrú noc.